Vážení páni kolegovia, pokračujeme ďalej podľa programu dňa. Budeme pokračovať k stanoviskám Rady a komisie eh, na Margo viacročného programu do roku 2014 vo vzťahu eh, priestoru pre spravodlivosť, slobodu a eh, a justíciu, alebo teda zároveň rozvoj. V mene rady má slovo pani Ask. Nech sa páči.